reca la relazione di Sergio Chetano Cofferati. Na programe zasadnutia je správa Sergia Koferatiho o dlhodobom zapojení akcionárov a vyhlásení o správe a riadení. E, slovo má pán spravodajca Koferati. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som v prvom rade poďakovať kolegom, ktorí spolupracovali na tvorbe tejto správe. E, nejde o iba rituálne poďakovanie, pretože oni ako e, prví vedia, že e, táto cesta, ktorú máme za sebou, bola veľmi dlhá a zložitá. Najprv bolo hlasovanie na výbore zrušené, potom, o tom potom o tom rozhodovalo aj teda, predsedníctvo. Ehm, e, malo sa na plene hlasovať v júni, teraz e, to bude v júli. Ale myslím si, že to boli múdre rozhodnutia, ktoré e, snažili ochrániť tie dôležité kontroverzné témy, ktorými sa správa zaoberá. Takže ďakujem tieňovým spravodajcom, spravodajcovi za Ekon, Predtým, než prejdem k obsahu e, správy a teda obsahu smernice, chcel by som povedať jednu vec. Ja považujem túto smernicu za súčasť väčšej mozaiky, ktorá by mala e, definovať efektívne e, profil riadenia, budúceho riadenia európskych podnikov. Eh, Biela kniha Žaka Delora z 93. toho spomína eh, veľa. My mm, jednoducho postupujeme tým smerom, ktorý on indikoval. Eh, bola to ťažká práca, ktorú sme odviedli, ale dosť pozitívny výsledok je za nami. Ide o to, aby sme firmám dali tú sociálnu dimenziu, ktorá, ktorá sa v Bielkne spomínala. Ja by som e, chcel e, poprosiť komisiu o ďalšie iniciatívy e, v takomto duchu. Zatiaľ, ako som povedal, sme definovali tú, tú dlhodobú orientáciu firiem, snažili sme sa podporovať dlhodobých akcionárov, spomenúť kľúčové body corporate governance tiež je dôležité, že sme e, navrhli, aby e, <clears throat> mohli firmy identifikovať svojich akcionárov, teda tie, ktoré sú na burzách. Chceme takisto zlepšiť možnosť e, akcionárov hlasovať. Je to nielen otázka demokracie, ale aj efektívneho riadenia akejkoľvek firmy tiež postupovanie informácií e, v celom tom reťazci spostkovateľov, e, ktorá sa má zlepšiť, e, zlepší prácu akcionárov. Potom sú tu opatrenia, ktoré, ak sa budú správne aplikovať, môžu zlepšiť transparentnosť vzťahu medzi inštitucionálnymi investormi, asset manažermi a firmami. Pretože je potrebné, aby sa def, definovala eh, potreba eh, firiem, eh, aby nemali iba krátkodobé zisky, ale dlhodobé, ktoré boli dôležité iba z finančného hľadiska. Tiež treba zvyšovať transparentnosť Proxy Advisor, to je veľmi dôležitý pro akomkoľvek systéme. A tiež sme povedali, že e, budú dôležité požiadavky e, transparentnosti, ktoré e, spomína komisia. Myslím, že to bude efektívne. No a tiež treba vytvoriť správny systém kontrol E, podľa teda legislatívy platnej v jednotlivých členských e, štátoch. E, Európsky parlament navrhuje určité zmeny, ktoré by zohľadnili národnú diverzitu bez toho, aby táto spochybňovala jednotnosť európskych politík. A potom téma harmonizácie. Tam sme veľmi diskutovali medzi sebou, boli tam odlišné názory ale podarilo sa nám napokon nájsť e, to vhodné riešenie a akcionári budú môcť hlasovať ale podľa typu rozhodnutí, ktoré e, bude príjmať jednotlivá, jednotlivý členský štát, budú e, tieto hlasovacie práva akcionárov povinné alebo budú mať iba konzultačný charakter. Takisto zavádzame nové nástroje, napríklad vypracovanie správ pre firmy, ktoré sú kotované na burze My eh, si tiež zvolíme nástroj eh, smernice. Navrhujeme aj eh, teda smernicu, na, na, revíziu smernice o účtovníctve v dôsledku našej práce. To boli teda tie najdôležitejšie body a teším sa teraz na vaše poznámky. Ďakujem. Teraz mene komisie má slovo pani komisárka Jourová. Let me thank you for your strong interest. Ďakujem eh, vám za silný záujem o túto smernicu a ja chcem teraz stručne pripomenúť, eh, čo bol našim zámerom, keď sme tento návrh predne, pre, prednesli. Spomenie sa na finančnú krízu, ktorá zasiahla eh, niektoré z našich spoločností veľmi silno. A z toho vyvstal aj, vyvstala aj potreba reagovať, ošetriť teda túto finančnú oblasť a e, zabezpečiť dlhodobé perspektívy, nielen krátkodobé, pokiaľ ide o e, ťaženie zisku. Chceme e, teda sa takto zasadiť za dlhodobý, trvalúčateľný rast. V priebehu posledných rokov kapitálové trhy sa čoraz viac eh, eh, riadia eh, krátkodobými hrami zameranými na vysoký zisk a dokonca aj dôchodkové fondy, ktorých misiou je zabezpečiť dlhodobú návratnosť investícií, nasledovali trhy a tlačili na firmy, aby tieto prinašali krátkodobý zisk je dôležité viac zainteresovať e, e, akcionárov. E, vyžaduje si to aj konkurencieschopné firmy na globálnej úrovni. Chceme investorom teda poskytnúť potrebné nástroje na to, aby eh, mohli eh, sa zainteresovať, aby mohli eh, chrániť svoje firmy, aby boli atraktívnejšie. Ja by som chcela poďakovať pánovi Koferatimu a všetkým tieňovým spravodajcom za ich úsilie pri definovaní pozícií Európskeho parlamentu. Vítam celkový kompromis a my e, chceme e, vstúpiť teda do e, rokovaní s spolu zákonodárcami. Chcem teraz vyjadriť moje názory k niektorým z vašich pozmeňovacích návrhov. Pokiaľ ide o povinnosť transparentnosti k daňovým opatreniam, Um, a pokiaľ ide teda o výkazy pre jednotlivé krajiny, ako vedia členovia parlamentu, uh, komisia zasadzuje za boj proti uh, daňovým uh, podvodom a agresívnemu uh, daňovému plánovaniu a budeme analyzovať, či odhalovanie určitých uh, daňových informácií by sa malo zaviesť. 17. júna komisia zahájila verejné konzultácie k možným alternatívam. To povedie k hodnoteniu dopadov táto práca sa ukončí najneskôr v, prvej, e, e, v prvom štvrť roku, roku 2016. Po druhé, pokiaľ ide o opatrenia e, stimulovať dlhodobých akcionárov a dať im väčšie hlasovacie práva. Cieľom komisie je otázka, ako toto najlepšie doceliť. Nechceme odradiť investorov ob, obzvlášť tých cezhraničných a zahraničných od investovania do európskych firiem a mali by sme mať na pamäti aj záujmy e, minoritných e, akcionárov. A potom ďalšia téma komisia e, hovorí, že teraz si uvedomuje, že niektoré pozmeňujúce návrhy značne menia návrh komisie. Chceme to mať harmonizovaný prach, pokiaľ ide o e, teda e, určité opatrenia. 40 akcionárov momentálne je cezhraničných, e, takže musíme zabraniť fragmentácii a zvýšeniu nákladov pre akcionárov aj pre firmy. Ďakujem pekne. A teraz pán Ludvíkson, máte slovo. Také, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Staviam sa pozitívne k týmto opatreniam, o ktorých teraz diskutujeme. Je skutočne správne, aby sa podporili inštitúciálni investori a iní akcionári, aby sa orientovali skôr na také dlhodobé pôsobenie a zamerali sa na pozitívny rozvoj spoločnosti, ktoré investovali. Samozrejme, dôležité je to, aby sa umožnilo tak povediac, aktívne vlastne cez hranice. Pokiaľ je o tento balík opatrení, ten má zabezpečiť zvýšené pôsobenie a lepšie fungovanie spoločnosti. Je osobitne dôležité, aby teraz skutočne sa zabezpečila široká podpora na úrovni parlamentu, aby sa zvýšila transparentnosť, pokiaľ ide o cezhraničné, nepôsobiace podniky. Pokiaľ ide o rozšírenie povinnosti, pokiaľ o podávanie správ, toto je veľmi dôležité z hľadiska efektívnej reformy. Tu ide o to, aby akcionári mali lepší prehľad o situácii a zároveň ide aj o to, aby vo všeobecnosti sa bojovalo proti daňovým podvodom, agresívnemu daňovému plánovaniu a korupcii. Toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska parlamentu a budeme na tom pracovať v rámci najbližších trialogov. Ďakujem pekne za slovo. Grazie, Ludvigson, che ha parlato a nome della Commissione. Ďakujem pekne, pán Ludvigson. Vy ste hovorili v mene výboru EKON a teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín. Najprv pán Sviefa, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni. Vyžadovalo si to značný čas pripraviť sa na tú diskusiu. Myslím si, že to bolo ale dôležité a cenné. Výsledok je naozaj veľmi zaujímavý je tu viacero kľúčových otázok, ktoré v tejto súvislosti vystávajú, hlavne vzhľadom na novú legislatívnu úpravu, corporate governance a tak ďalej. Pretože firmy na vnútornom trhu sa budú riadiť práve touto novou úpravou. otázka znie, budú naši občania spokojní s tými pracovnými miestami, ktoré sa vytvoria? Druhá otázka. Ako budeme pristúpať k investorom a podnikateľom v Európskej únii? Ako k eh, podvodníkom, ktorí chcú zneužívať alebo vykoristovať svojich zamestnancov, alebo zvolíme iný prístup, iný náhľad. Skôr sa budeme snažiť pristupovať k tomu konštruktívne a regulovať takým spôsobom, aby sme nebrzdili hospodársky rast, naopak, aby sme tento rast stimulovali, aby sme dosiahli ten hospodársky rast, o ktorý nám všetkým tak ide. Slobodný trh, voľný trh je ďalším kľúčovým slovom v tejto súvislosti, pretože kto tvorí pracovné miesta? Je to vláda, sú to vlády, je to komisia, je to parlament? Nie. Pracovné miesta sa vytvárajú v reálnej ekonomike Aktívni podnikatelia, firmy sú tí, ktorí dávajú ľuďom prácu. Pričom prevažná väčšina týchto podnikov sú malé a stredné podniky, takže nemôžeme byť podozrievaví v tom zmysle, že budeme považovať za vykoristovateľov zamestnancov. Nie je to tak. Ďalej otázka odmeňovania riadiacich pracovníkov. Akcionári musia mať právo zvoliť si odmenu pre manažment vychádzajúce z cieľov, ktoré pre firmu stanovili. Preto podporujem túto správu a chcem sa poďakovať kolegom z nášho výboru, že po dlhej rozprave sme sa ubrali touto cestou a máme pred sebou dokument, ktorý môžeme použiť v našich rokovaniach s radou. Samozrejme, že rokovania jednoduché nebudú, lebo sú tu ešte stále názorové rozdiely, ale som naozaj presvedčený, že ak sa nám podarí zadefinovať, jasne zadefinovať cieľ, ak budeme proaktívni, tak sa nám podarí dotiahnuť to do úspešného konca a toto všetci chceme. Ďakujem. A teraz pani Regner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať hlavne Sergiovi Koferatimu, pretože naozaj odviezol, odviedol obrovskú, obrovský kus práce v situácii, ktorá naozaj nebola jednoduchá. A návrh smernice spolu s spravodajcami a ostatnými, ktorí sa študne zúčastňovali, tak naozaj ten obsah eh, značne vylepšil. My vo výbore Júri sme iste prispeli k zlepšeniu v určitých oblastiach transparentnosť, corporate governance a dodržiavanie daňových predpisov. Dovolte mi, aby som zdôraznila úlohu SAD v tejto oblasti. Podarilo sa nám dosiahnuť to, že informácie o odmeňovaní, o daňových stratégiách a rizikových obchodoch spoločnosti, že teraz budú takéto informácie predkladané verejnosti. A ešte odkaz vám, hlavne vám, pani komisárka, ale aj niektorým poslancom EPP e a z EPP a z ALDE je naozaj na čase zobudiť sa. Potrebujeme väčšiu účasť zamestnancov. Podľa pôvodných predpisov sa muselo valné zhromaždenie konať e, e, tri, minimálne raz za tri roky a takto, v takomto um, horizonte schváľovať odmeňovanie manažmentu e, čo posilňovalo krátkodobé záujmy akcionárov, ale znevyhodňovalo to záujmy iných aktérov, hlavne pracujúcich. A toto sú presne tí, ktorí majú záujem o udržateľný úspech firmy. Ale naše pozmeňovacie návrhy, návrhy z dielne D by posilnili zamestnancov a ich práva v súvislosti s riadením firmy. Text, ktorý bol prijatý, však obsahuje aj vec, ktorá mne osobitne leží na srdci, hlavne vzhľadom na našu prácu vo výbore taxe. Ide o opatrenia na boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, to sú veci, o ktorých ste hovorili aj vy, pani komisárka, budú ešte aj ďalší, napríklad to predkladanie správ pre jednotlivé krajiny, aby sme presne videli, ako vyzerá situácia. A myslím si, že je to tu na správnom mieste v tejto správe. Povinné podľa krajín zverejňovanie súvisiacich informácií je podľa nás veľmi dôležitá vec, ktorú je potrebné opakovane zdôrazňovať. Ide o dobré meno firmy, ktoré je tu v hre aby naozaj tu bol tlak na korektné správanie, čiže túto možnosť by sme mali naozaj neustále využívať. Bojujeme proti daňovým oázám, bojujeme za väčšiu daňovú spravodlivosť a v tejto súvislosti je toto dôležité. Ďakujem. Ja sa budem snažiť byť flexibilný, ale prosím, eh, nezneužite to moju flexibilitu. Máte pridelené rečnícke časy, tak sa ich prosím držte. 15-20 sekúnd je v poriadku, ale nie viac. A teraz pán Messerschmidt, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne rovnaké pravidlá pre všetkých, pre všetky firmy, to by bolo fajn, ale eh, tento návrh zachádza na dramec eh, toho, čo by bolo priateľné, na dramec toho, čo my v parlamente mm, máme prijať. Ide tu o obchod s rôznymi partnermi, ide o vedenie firiem. Tu sa skrátka miešame eh, naozaj do veci sú vlastne právom jednotlivých firiem a ich vedenia. Vychádzame z myšlienky, že vedenie firmy, kotovaných, nabúzakotovaných firiem, že e, týmto ide iba o krátkodobé zisky a nie e, dlhodobý úspech firmy. Toto ale predsa nie je normálne, keď sa pozrieme na severské firmy, ako napríklad Mersk a ďalšie. To sú firmy, ktoré e, naozaj fungujú desiatky rokov a sú nasmerované úplne iným smerom. Samozrejme, že dobre máte rámcové podmienky, ale toto mi zachádza priďaleko. Ďakujem. A teraz pani Wikstrom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala pánovi Koferatimu a ďalším kolegom za tvrdú prácu a dobrú spoluprácu pri vylepšovaní tohto dôležitého legislatívneho návrhu. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo dospieť ku kompromisu v strede Európskeho parlamentu taký kompromis, ktorý získa širokú väčšinu proeurópskych a progresívnych síl. Toto samozrejme znamenalo to, že sme všetci museli urobiť určité ústupky v duchu kompromisu v prípade viacerých bodov. Ja si však myslím, že konečný výsledok je pre všetkých z nás priateľný. Za liberálov môžem povedať, že pre nás bolo dôležité, aby smernica zlepšovala schopnosť, možnosť akcionárov svoje práva vykonávať v zničných situáciách a nemala táto, um, nemalo to zvýšiť byrokraciu pretože naozaj platí, že európske firmy a podnikatelia nebudú prosperovať, keď sú budú ďalšie podmienky, ktoré budú musieť splňať. Nie, bude sa im dali, keď budeme dobré podnikateľské prostredie, kde sa budú môcť zamerať na svoj core business, na to, v čom podnikajú. Dlhodobé zapojenie do firiem zo strany investorov. Neviem, či ho dosiahneme, keď budeme v legislatíve predpisovať rôzne um, výkazy alebo vytvárať daňové stimuly akcionári potrebujú prístup k dôležitým informáciám, ale musia mať možnosť e, nejako sa angažovať vo firme, e, ktorú vlastnia. Ak takýto záujem nie je daný, tak sa to nemôže nejako umelo vytvoriť, nemôžu to vytvoriť byrokrati ani politici. Ja si myslím, že Návrh komisie sa zameriava na odmeňovaciu politiku, e, naozaj detálne vykazovanie Eh, ja si myslím, že eh, toto je pochopiteľné, eh, ale má to trošku taký populistický nádych. Ja sa teším z toho kompromisu. Bola by som škrtla možno ešte viac, ale tie kľúčové boli, ktoré boli problematické, tie boli zohľadnené. Ja mám dnes oveľa lepší pocit z tejto správy a poprosím skupinu moju, aby podporila túto správu a teším sa na trialog a ďalšiu prácu na tomto na tejto téme. E, naozaj chceme situáciu, e, ktorá sa bude sústreďovať na práva akcionárov a nie na ich povinnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Maštálka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Hovoríme dnes o návrhu revízie dvoch smerníc v oblasti obchodného práva. Jeden z cieľov tohto kroku by mala byť motivácia akcionárov na dlhodobé zapojenie do diania v spoločnosti, v ktorej investovali. Finančná kríza, na to poukázala pani komisárka, ukázala, že akcionári v mnohých prípadoch podporili správcov v tom, aby postupovali nadmerné krátkodobé riziko s zameraním na krátkodobé výnosy. Ďalej je potrebné podporiť snahu spravodajcu zvýšiť transparentnosť vo firmách zverejňovaním zápisníc z valných zhromaždení na internetových stránkach spoločnosti a tiež úprava politiky obmenia e, sa objavuje popríklad na európskej úrovni. Pre našu skupinu je dôležité to vykazovanie správy pre jednotlivé krajiny. Daňové úniky sú veľký problém, o tom sa všetci zhodneme a tento problém je potrebné riešiť a preto vítam pokrokový obsah tejto správy. Ďakujem za pozornosť. Durand. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto návrhy pozmeňujú smernicu o právach akcionárov, no a komisia e, sa zaoberala otázkou dlhodobého investovania. Toto je naozaj vynikajúca vec, pretože hospodárstvo EÚ je pod diktátom naliehavosti, rýchly e, z krátkodobého hľadiska. Takže toto je naozaj dobrý prístup. Vy ste navrhli zohľadniť eh, všetkých, akcionár, eh, všetkých aktérov, malých akcionárov, ale aj eh, tých zamestnancov, ktorí sú kapitálom pre firmu. Toto je naozaj vynikajúci návrh, ale bolo to nepostačujúce. Bolo potrebné zase ešte ďalej, pokiaľ ide o tú netransparentnosť, ktorá veľké skupiny a ich aktivity naozaj zakrýva v takej šedej zóne. Ekológovia samozrejme tlačia na transparentnosť Hovorí sa o daňovej optimalizácii, takýto eufemizmus sa používa. a S týmto potrebné skoncovať. LuxLeaks, tento škandál, naozaj veľmi jasne poukázal na to, že e, tie e, varovania, ktoré e, my, zelení, hovoríme už roky, že tie varovania naozaj platia. Klasi otázku, čo ako, pretože to optimalizácia daňová je naozaj útokom na lojálnu hospodárskú súťaž, na boj proti nekalým e, praktikám EPP e e, alebo ďalšie strany to nerobili. My sme na to všetku. Ďakujem pekne pánovi Koferatimu za kvalitu, svojej práce, za kvalitu jeho práce a ďakujem mu aj za spoluprácu s nami. Naozaj je dôležité, aby tento parlament bol nositeľom všeobecných záujmov proti národným a podnikovým záujmom Takže áno, pani komisárka, ja už som povedal minule pánovi Moskovisimu a pani Tysen, Spolaňte sa na tento Európsky parlament, aby ste mohli naozaj pravidlá fungovania zmeniť tak, aby naozaj Európa bola transparentnejšia, aby tu bolo menej tej šedej zóny, aby sme naozaj privilegiami určitých eh, skupín eh, skoncovali, ktoré idú na úkor všeobecného záujmu. Ďakujem. Ferrara. Eh, pani Ferrara. Ďakujem, pán predseda. Takže predovšetkým by som chcela poďakovať kolegu Koferatimu za k tej vynikajúcej práci, ktorú odviedol. Európsky parlament zatiaľ bude mať príležitosť schváliť správu, ktorá by mohla predstavovať zmenu v riadení spoločnosti, predovšetkým po etickej stránke. Sú to prísne pravidlá ohľadom riadenia a efektívnu kontrolu, odmenovanie manažérov a potom prepojenie tejto odmeny s skutočným výkonom spoločnosti, ktorú riadia. Podľa nás je dôležité zaviesť princíp, na ktorého základe bude možné odmeniť eticky zodpovedných manažérov na základe programov a výsledkov, ktoré dosiahnu v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov. A taktiež je pre nás zásadné, že tu budú normy zamerané na marenie daňových únikov, tak aby podniky platili dane. Z toho budú mať výhody aj seriózne, eticky zodpovedné podniky, aj celý hospodársky systém a občania. Nevýhodou to bude pre tých, čo špekulujú a ktorí spôsobili krízu, z ktorej ešte Európa nie je vonku. Ďakujem, pán Brioja. Merci, monsieur le président, chers collègues. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, finančná kríza ukázala, že fanko, bankové inštitúcie favorizovali krátkodobé zisky. E, a takýmto spôsobom spustili finančnú krízu. Snaha zväšiť výnosy z investícií takto strana zo strany akcionárov ohrozuje dlhé trvanie firiem. Táto správa hovorí o zapojení akcionárov a ďalších aktérov do správovania firiem. Táto smernica tiež predpokladá zvýšenie transparentnosti medzi podnikmi a investormi. Tieto opatrenia idú naozaj dobrým e, smerom, ale nás mrzí, že mohli zajsť ešte ďalej, pretože je naozaj naivné myslieť si, že tento projekt, e, tento návrh umožní lepšie zregulovať e, medzinárodný finančný systém, pretože toto je projekt zapadajúci do širších štruktúr, dáne z finančných transakcií a tak ďalej, tak aby sa krátkodobá logika neuprednostňovala pre to dlhodobou. Ďakujem. Ďakujem, pán Fos. Ďakujem, pani komisárka, vážení kolegovia. My už v Európe máme eh, moderné eh, moderné podnikové právo. A podľa mňa ešte príliš eh, sa nezobrali do úvahy národné systémy zapojenia akcionárov a taktiež ochrana akcionárskych menšín ale tá správa, ako sme videli v našom výbore, podľa nás trochu situáciu zhoršila a to, čo podľa mňa nespadá pod e, pojem better regulation, lepšia regulácia. My chceme e, rast, hospodársky rast a podporovať podniky, ale to sa nám nepodarí tým, že budeme len posilňovať práva akcionárov. Dnes absolútne nič nebráni tomu, aby sme mali e, dualistický e, systém akciových spoločností, aby tam bolo predstavenstvo a potom správna rada. A taktiež e, myslím si, že to je to dobré v súvislosti s politikou odmeňovania, aby a taktiež, čo sa týka skvelej práce teného spravodajcu, tak tá prispela k tomu, že tu máme naozaj dobré kompromisy, ktoré lepšie dlhodobo zapoja akcionárov do podnikových aktivít a tak by sa neobchádzali vnútroštátne pravidlá. Problematické z môjho pohľadu je to podávanie správ e, krajina po krajine. Podľa mňa toto nie je ten správny text, do toho toto nepatrí a Myslíme si, že by to skôr zapadlo do nejakého iného právneho aktu. Ďakujem, pán Howitt. Ďakujem za slovo, ako aj iní kolegia. A ja e, vítam tie ustanovenia týkajúce sa e, podávania správ e, krajina po krajine. Avšak, čo sa týka sociálnej zodpovednosti podnikov, tak ja vítam, že sa tam e, teda hovorí o tejto téme. To je dôležitá téma. Máme tu, potrebujeme reagovať na finančnú krízu, ale toto je dôležité aj pre e, finančnú udržateľnosť. Komisia povedala, že je za dlhodobé investície a skutočne e, ja to taktiež podporujem, Máme tu e, taktiež e, globálne, e, globálne hnutie zo strany OSN v tejto oblasti. Čo sa týka teda práv akcionárov v tejto oblasti, tak to podporujem. No a máme tu napríklad firmy ako ING alebo Shell, ktoré už odmieniajú na takejto báze svojich manažerov, tak si myslím, že v iných podnikoch by sa to tiež mohlo ujať. Rozhodne sú to dôležité ustanovenia a skutočne lutujem, že e, britská vláda označila ustanovenia tohto textu za príliš preskriptívne. Skutočne je treba e, e, spolupracovať s podnikmi v oblasti riešenia rôznych sociálnych otázok, tak aby tieto pravidlá boli skutočne využívané. Ďakujem. Pán Fox. Ďakujem, pán predseda. Ja podporujem zapojenie akcionárov a zvyšnú transparentnosť. Avšak myslím si, že táto správa zachádza príliš ďaleko a neplní tieto ciele a ukladá predovšetkým veľké bremeno na podniky. Mám tu články 3F, e F, E, 3FG a H, H, tí v podstate nemajú žiadny e, prínos pre verejnosť a ja, si my, a ja sa pýtam, prečo by správca aktív mal byť e, zodpovedný za znižovanie sociálnych a environmentálnych rizik. E, myslím si, že komisia by mala vysvetliť e, svoj prístup a taktiež nesúhlasiť, aby členské štáty mali povinnosť zaviesť dodatočné opatrenia, ktoré by podporovali e, dlhodobé akcionárstvo Myslím si, že tento aspekt nie je až taký relevantný. Na záver, čo sa týka e, požiadaviek na e, obšírne podávanie správ e, krajina po krajine, to je absolútne nepriateľné. To nemá nič spoločné s právami akcionárov a je to nevhodné aby e, tí z ľavej strany tejto sály sa snažili toto vkladať do každého druhého dokumentu. Myslím si, že by sme mali e, pracovať na základe dokumentov, ktoré už vypracovali OECD a posledné e, podobné organizácie. Ďakujem, pán Borgecio. Áno, môžeme oceniť e, prácu spravodajcu, ale ešte sme ďaleko od toho, aby vládla v Európe skutočná hospodárska demokracia, pretože v týchto akcion, akcionárskych spoločnostiach, keď hovoríme o menšinových akcionárov, máme tam tú tretinovú kvotu v správnej rade. Prečo by sme nemohli rozmýšľať nad nejakými primárnymi voľbami, aby tam bolo priame zastúpenie legitímnych e, záujmov malých akcionárov, ktorí často predstavujú pracovnú e, silu e, bežných e, teda sporiacich ľudí. Mali by sme im dať väčšiu, väčší význam a tie spoločnosti, ktoré bránia alebo nelegitímnym spôsobom obmedzujú účasť na valných zhromaždeniach, tak tým by mali byť uložené, uložené nejaké sankcie. Čo sa týka informácií o akciových spoločnostiach, tam by sme nemali zabúdať, že sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka vedenia týchto spoločností a pokiaľ sa nám to podarí zrealizovať alebo zajsť ešte ďalej, tak sa nám podarí opäť dosiahnuť dôveru spotrebiteľov a občanov a tým prispejeme k obmedzeniu alebo odstráneniu tej eh, zahmlenosti riadenia spoločnosti, predovšetkým nadnárodných. Pán Becker. Pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, Vítam túto dôležitú správu. Vítam tento dôležitý cieľ podpory eh, dlhodobých eh, ambícií podpory akcionárov. Každopádne od ostatného pléna vidím pozitívny vývoj aj text sa vylepšil. Ako rakúsky poslanec sa zasadzujem o to, aby tradičná úspešná štruktúra dozornej rady a predstavenstva zostala zachovaná, aby nedošlo k presunu e, kompetencií. Táto výnimka, e, ktorá bola navrhovaná, sa zdá byť odstránená pozmeňovacím návrhom 27. Kuriózne však bolo, že aj socialisti tu v parlamente sa snažili dozornej rady rade, to je u nás e, zákonom ustanovená, e, ustanovené fórum, ktoré rozhoduje o mzdách manažerov, že sa toto e, snažili ste dozornej rade uberať zhromaždenie akcionárov, áno, tam aj veľké fondy majú svoje slovo, asi toto veľmi nevítajú. Výnimka, ktorá bola dohodnutá, je v poriadku, čiže je potrebné na tradičnú štruktúru akcionárov brať ohľad. A pokiaľ ide o princíp country by country, e, musí to byť opodstatnené a nesmie to viesť k nacionalistickým byrokratom byrokratickým záťažiam národnej úrovne a tu v trialogu očakávam, že sa to presne takto bude dodržiavať. Ďakujem pán kolega Steinruck, kolegyňa Steinruck. Sergio Koferaty podstatne vylepšil návrh komisie. Správa, ktorá e, je k dispozícii, e, posilňuje transparenciu pri vedení podnikov e, tento text však pri spolurozhodovaní nezachádza dosť ďaleko. Moja otázka na kolegov kresťanských demokratov a liberálov. Prečo sa tak zdráhate voči spolu účasti zamestnancov? Sú to predsa samotní zamestnanci, ktorí majú veľký záujem na tom, aby podnik mal dobrú a dlhú budúcnosť. E, tiež e, valné zhromaždenie v podnikoch kotovaných na burzách, e, musí každé tri e, roky e, tieto politické stratégie si skoordinovať. To predsa dáva zmysel mm, a z krátkodobého pohľadu akcionári, ktorí sú len na krátkodobé ciele za- zameraní, týchto by, títo by mohli ohroziť ciele podniku. Je tu modrá karta tá na vás chcete odpovedať? Nie. Kolega nechce odpovedať, takže slovo má kolegyňa von Storch. Dnes hovoríme o, aj o daňovom tajomstve pre e, podnikov. E, ľavica e, ho mať nechce a každému chce zverejniť, kto aké dane v ktorej krajine patrí. Akýsi sklený podnik, ale podniky nie sú, sa nezodpovedajú verejnosti, ale e, svojmu vlastníkovi a daňovým úradom. A aj podniky majú právo na ochranu údajov a na daňové údaje. Kolegyňa spomínala, že chce sa tu vniesť v e, svetlo do tmy, ale ja si myslím, že tu je e, tajomstvo, povinnosť uchovania mlčanlivosti o údajov. Ani vo Fínsku sa to nezverejňuje, kto koľko oplatil. Národný e, deň e, závisti by takéto niečo tam nazvali. Dnes e, požadujete takýto transparentný sklenený podnik, do ktorého vidno, zajtra budete to isté chcieť od obyvateľov. Ja to odmietam. Kolega Le Breton. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento text chce finančný kapitalizmus nahradiť e, zodpovedným kapitalizmom. Jeho cieľom je stimulovať investorov, aby svoje akcie mali dlhodobejšie, aby sa nesústredovali na krátkodobé zisky. Aby sme k tomu dospeli, text e, identifikuje akcionárov, identifikácia akcionárov, toto je dobrá vec, pretože pomôže v každej firme vytvoriť zoznam akcionárov, e, čo prispieje k transparentnosti. Ale pokiaľ ide o prístup k tomuto zoznamu, nesmie to byť príliš nákladné. Ďalej je tu snaha odmieniať akcionárov, ktorí budú mať dlhšie ako dva roky akcie môžu mať napríklad dvoj, dvojité, e, dvojitý hlas, toto je dobrý nápad. Ak e, naozaj e, budú mať možnosť toto využívať, takže dvojité hlasovanie môže byť e, nástrojom hospodárskeho patriotizmu. Pán Šváb teraz. Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia. E, chcel by som sa najprv poďakovať kolegom, ktorí pracovali na tomto kompromise, že bolo možné, že sme sa na e, záver predsa len dohodli na spoločnej línii, najmä e, tieňovému spravodajcovi Tadeušovi Zvievkovi, ale aj Serčovi Koveratimu srdečná vďaka. Som presvedčený o tom, že cieľom trvalo udržateľného vývoja podniku ekonomiku a e, transparentnosť e, v tomto. Tento cieľ nás spája v rámci všetkých politických e, skupín. Otázne je len, ako sa k tomuto cieľu dopracujeme. Pre spravodajcu a mnohých tu platí jedno heslo, síce country by country eh, reporting. Nie som odborníkom eh, na tieto eh, záležitosti zverejňovania informácií, ale viem, že minulý týždeň sme tu mali daňového odborníka, pána profesora, ktorý upozornil na to, že aj toto zverejňovanie informácií podľa jednotlivých krajín, OK, je z UK, tak neviem, nakoľko to je aj tu, ale že tam vnútropodnikové transfery nie sú úplne transparentne zohľadnené. A ten veľký problém nie je, že by sa to nedalo za tú ktorú krajinu e, stransparentniť, ale že nevieme, ako finančné toky e, prebiehajú v rámci firiem jednotlivých v rôznych krajinách. A teda e, tu ešte skutočne treba veľa diskutovať, aby sme sa dopracovali k tomuto cieľu transparentnosti, trvalo udržateľnej transparentnosti. Ale už sme prvý krok týmto urobili. Kolega Becker už na to upozornil, že tu ide aj o nájdenie primeraných riešení, ktoré by fungovali vo všetkých členských štátoch. Máme v eh, práve obchodných spoločnosti rôzne eh, modely. Eh, myslím si, že tým kompromisom sme už urobili veľký krok vpred a preto by som chcel poprosiť pána spravodajcu, aby sme teraz spoločne hľadali ďalšie možnosti, aby sme sa v konečnom dôsledku dopracovali skutočne k spoločnému cieľu. Z môjho pohľadu ešte dosť tej cesty máme pred sebou, ale som presvedčený, že cieľ dosiahnem. Pán Šváb, je tu modrá karta na vás. Chcete Eh, odpovedať. Pán Frunzulika, máte eh, slovo. Ďakujem, pán predseda. Pán Šváb spomínal dlhodobé investície, posilnenie takýchto dlhodobých investícií. Mám jednu otázku v tejto súvislosti. Pán Šváb, myslíte si, že posilnenie dlhodobého vlastnenia akcií, že toto je istotne cesta na posilnenie dlhodobých investícií? Lebo sú tu možno aj iné cesty, ako k tomu dospieť. Ďakujem. Pán kolega, ďakujem pekne za vašu otázku. Myslím si, že môžeme povedať, že musíme sa postarať o stimuly pre celý rad investorov, ale najmä čo sa týka úprav bonusov, aby eh, E, tam bolo e, zohľadnené e, ponechanie si podielov na podniku z dlhodobejšieho pohľadu. Aké ďalšie kroky by sme mohli urobiť, o tom budeme hovoriť určite aj v rámci trilógu. Nechcem tu nič vylúčovať teraz. Pani Žil. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je podľa dôležitým krokom vpred, nielen pokiaľ ide o práva akcionárov, ale aj pokiaľ ide o daňové úniky. Preto je toto jedna z e, tém, kde sa my ako parlament môžeme ako spoluzakonáce vyjadrovať k daňovým otázkam. A myslím si, že firmy musia byť transparentné, pokiaľ ide o platenie daní. Ak platia podľa pravidel, v čom je problém? Sú tu odborníci, ktorí hovoria, že vykazovanie od krajiny k Ukrajine je cestou, ako to dosiahnuť a je to aj jedna z priorit pre moju skupinu pri boji s daňovými únikmi. Kľúčové pre veľkých akcionárov je to, aby naďalej mohli daňovú politiku podniku e, spochybňovať manažmentu podniku. To je podľa mňa kľúčové. Kolegovia tu na pravici budú hovoriť o o daňových únikoch naozaj seriózne, prosím, prejdite od slov k činom. My všetci chceme väčšiu mieru transparentnosti v daňových otázkach, hlavne aby bežný, hlavne preto, lebo bežní občania musia vykazovať svoje príjmy a platiť dane a vo všetkých služieb sa zasahuje, pričom nadnárodné spoločnosti tým prejde, keď platia veľmi nízke dane. Ja viem, že výbor Júri veľmi jasne poukázal na to, že demokratické rozhodnutia sú e, kľúčové a ja teda dúfam, že že náš parlament sa e, chopí svoje povinnosti a podporí tento, tento hlasovanie zajtra. Ďakujem. A teraz pán Buda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Konsolidácia tohto podnikateľského prostredia by mala byť stálou snahou e, Európskej komisie. Cieľou tejto snahy by malo byť stabilizovať existujúce e, pracovné miesta a vytvoriť nové. Dnes hovoríme stále viac o spoločnom európskom vnútornom trhu. To si však vyžaduje spoločnú legislatívu s e, harmonizovanými transparentnými opatreniami na úrovni Európskej únie. Je dôležité mať vhodné normy upravujúce corporate corporate eh, a síce tak v záujme obchodných spoločností, ako aj v záujme členských štátov. Je zároveň dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi výkonom práv akcionárov, práv na, právo na zachovanie e, mlčanlivosti, e, na zachovanie osobných údajov. Je tiež dôležité, aby sa zvýšila transparentnosť o politike odmeto, odmeňovania v podnikoch, najmä pokiaľ ide o management podnikov. E, každopádne sa domnievam, že vytvorenie legislatívneho rámca na úrovni Európskej únie nebude mať a nemalo by mať negatívny dopad dopad na obchodné spoločnosti a na práva akcionárov, e, ktoré by si mali v rámci svojho vlastného plánu vytvárať vlastnú politiku odmeňovania. Dôležité je e, že politika odmeňovania vytvára základy zdravej spoločnosti. E, je potrebné umožniť podielanie sa na rozhodovaní. To je dôležité. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa e, rád poďakoval spravodajcovi za gratulovanú za jeho snahy. E, je to veľmi dobre štrukturovaná správa a odzrkadľuje naozaj pozíciu vo výbore e, júry. Táto správa prispela k väčšej transparentnosti. Sú tu aj mnohé nové prvky Eh, pokiaľ ide o corporate governance, zapojenie zamestnancov, eh, investorov, akcionárov, väčšia transparentnosť odmeňovaní eh, pre riaditeľov, vedúcich pracovníkov, ale aj väčšia transparentnosť ohľadne daňových politik v Európskej únie. Aj reporting country by country je dôležitý, aby sa mohlo zistiť, či veľké koncerny skutočne a kde platia dane. Je to dôležité v rámci rámci boja proti e, výbaniu sa plneniu daňovej povinnosti a my, Európsky parlament, by sme e, si nemali nechať uísť e, túto príležitosť, aby sme sa postarali o to, aby niečo ako LuxLeaks už vôbec lix už sa neobjavilo, pretože takto strácame dôvernosť. Ďakujem. Nasleduje na minútu a pol pán Bentsen. Ďakujem pekne. Pani predsednička, je naozaj dobré, že akcionári sa angažujú v podnikoch a e, dôležité sú informácie o podnikoch. Samozrejme, e, proces spolurozhodovania je tiež dôležitý. E, tento návrh zachádza v tomto smere príliš ďaleko. Nie je to flexibilný model. Národné riešenia, ktoré existujú, sú predsa dobré. Ak e, majú akcionári vplyv, mali by sme e, sa postarať o to, aby e, celoeurópske podniky nebrzdili v raste. Potrebujeme dobré ustanovenia v tom smere. Musíme sa postarať o to, aby všetko prebiehalo korektne Chceme sa dopracovať k rozumným riešeniam spoločne s radou chcem na záver počiarknúť, že samozrejme treba bojovať proti daňovým únikom a podvodom a s daňovými úradmi je potrebné spolupracovať, pokiaľ ide o túto otázku. Mali by sme E, si uvedomiť, že tu ide o práva akcionárov a nie o daňovú politiku. E, patrí to tam, mm, kam to patrí, a síce pod daňové zákonodárstvo. My tu chceme vytvoriť tie najlepšie možnosti pre akcionárov. Pán Tang na jednu minútu. Respektíve je tu ešte otázka Blue Card. Akceptujete ju, pán Benson? Nech sa páči 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som e, sa dozvedieť od pána Bencena nasledovné. E, je e, dôležité vedieť, že vám ide aj o férový, e, férovú hospodárskú súťaž medzi podnikmi, preto sú tieto ustanovenia tak dôležité, ustanovenia transparentnosti, aby nikomu nevznikli nejaké daňové výhody. O to predsa ide. Ja by som si rád vypočul od pána Bensena, či podporuje tieto špecifické správy za tú ktorú krajinu v tomto smere to, čo som chcel povedať, je, že je dobré, že máme transparentnosť a tieto e, špecifické správy za každú krajinu považujem za, za dobré, ale v tejto súvislosti vidíme, e, že e, tu existuje toľko usmernení. Ide tu o práva akcionárov, daňovú politiku, to by sme sa mali zaoberať inou. Tu sa uvádza aj celý rad predmetných smerníc. Mr. Tang, one minute, please. teraz pán Tang na minútu. Ďakujem, pani predsednička. LuxLeaks naozaj ukázali, akú moc má transparentnosť, pretože eh, tu sme sa dozvedeli veľa o daňových podvodoch a je dôležité, aby firmy svoje dani platili tam, kde získavajú e, zisky, ale tie informácie nie je odkiaľ zobrať, preto si myslím, že je dôležité to predkladanie správ od krajín k Ukrajine, aby sa táto legislatíva naozaj uplatňovala. Potom férové odmeňovanie a manažment firmy by teda mal ísť príkladom. A na to je potrebné, aby sme mali k dispozícii tieto informácie, aby sa tieto informácie zverejňovali aby e, bol zjavný pomer medzi priemernou mzdou a e, platmi e, vo vedení firiem. Dovolte mi, aby som sa poďakoval spravodajcovi aj tému spravodajcovi za to, že urobili aspoň zo pár krokov smerom k väčšej transparentnosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán, pán Pirinsky, máte jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Uh, I that... Ja si myslím, že je tu jeden hlavný problém alebo jedna hlavná črta tejto správy, ktorú je potrebné jasne uznať, a to, že je veľmi veľkým stimulom pre zodpovednú, zodpovedné spravovanie spoločnosti, zodpovedné riadenie spoločnosti. A všetky um, predpisy sa týkajú práv aktérov, akcionárov, potom vykazovanie ziskov, um, ustanovenia spravodajstva od krajín ku krajín. To sú veci, ktoré sú naozaj zamerané na to, aby sme dosiahli novú kvalitu správy spoločnosti, corporate governance, e, takú kvalitu, ktorá chce stimuli a správanie aktérov odkloniť od krátkodobého horizontu k zodpovednému správaniu v záujme dlhodobých záujmov ako spoločnosti, tak aj vlastníkov. Ďakujem. Ďakujem a teraz na minútu a pol dostáva slovo. Pardon, iba na minútu. Pani Hrozier, nech sa páči, máte slovo na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Drahé kolegyne, kolegovia, táto správa si zaslúži naše bravo. Bravo Sergiovi Koferatimu za naozaj dobrú odvedenú prácu na tejto smernici o právach akcionárov. Je to naozaj progresívny text na podporu dlhodobého investovania a transparentnosti, pokiaľ ide o corporate governance. Pokiaľ ide o tie hlavné pokroky, sú to uplatňovanie správ o správe k Ukrajine, podľa ktorého bude možné um, detekovať um, daňovú optimalizáciu. Nadnárodné firmy budú musieť deklarovať dane zaplatené v každej krajine, kde pôsobia vrátane um, daňových uh, oáz, tak aby všetci videli, uh, kde svoje dane platia, respektíve neplatia. A to napriek snahe právice, aby sa tieto opatrenia transparentnosti z textu vypustili. Keď sa pozrieme na LuxLeaks, keď chceme naozaj podporovať malé a stredné podniky, ktoré platia dane a pritom veľké firmy budú môcť optimalizovať miliardy eur. E, naozaj je potrebné držať týchto opatrení transparentnosti. Ja dúfam, že veľká väčšina zajtra v plene podporí e, toto opatrenie. A ja sa, ja teda pevne verím, že e, celý celé toto zhromaždenie podporí túto správu a vyšle jasný signál občanom a komisii. Ďakujem. A teraz eh, ďalší rečník, pán Kofu, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Aj štát blahobytu stojí peniaze financovanie sociálnych systémov. To niečo stojí a platíme to prostredníctvom našich daní. No a pre firmy je niekedy jednoduchšie nejako sa um, uchrániť pred týmito daňovými platbami, e, daňové podvody, e, daňové úniky. To je skoro až národný šport v niektorých krajinách a niektoré firmy konajú neodpovedne, príjmajú veľké rizika a toto môže spôsobiť krízu celej krajiny. My chceme rast, e, chceme podporu našich hodnot a konečne je tu teda dokument, ktorý môže pomôcť v boji proti daňovým podvodom a únikom právy od krajiny ku krajine, aby sme naozaj vedeli, kam sa tieto peniaze dostávajú a kde sa zisky dosahujú. Chceme vidieť, ako ten zisk vyzerá, aby nezmizol. Ďakujem pekne. teraz pani Gomeš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bravo pánovi Koferatimu, bravo komisii. A pochválený bude aj Európsky parlament, keď schváli túto správu, pretože ide naozaj o konkrétne kroky, tak aby orgány a občania boli informovaní o daňových únikoch, daňových podvodoch. Môžeme pripomenúť LixLix, ktoré pripomínajú alebo ukazujú, že sa takýmto spôsobom podkopáva európsky projekt, ale podkopáva sa tým aj rozvoj rozvojových krajín. Daňové orgány často nemajú dostatok prostriedkov a to aj vzhľadom na eh, úspornú politiku, nemajú prostriedky na prešetrenie správania koncernov a koncerny eh, často zneužívajú eh, túto situáciu, preto je dobré, že sa budú prekladať správy od krajiny ku krajine, tak aby naozaj to pokrylo všetky podniky vo všetkých, vo všetkých odvetviach. Ďakujem a teraz na minútu pani Doc, nech sa páči. Ďakujem pekne, je tu mnoho prvkov v tejto správe, ktoré vítam, ale zamerala by som sa na tú oblasť, o ktorá tu veľká odznela, country by country reporting. Veľké androme spoločnosti teraz budú musieť eh, hovoriť o obrate, informovať o obrate, o zaplatených daniach v každej krajine, krajine EÚ, kde pôsobia eh, tieto správy musia byť verejné. Poprvé preto, lebo mm, akcionári ani investori potrebujú tieto informácie na dobrú alokáciu svojich eh, prostriedkov. Potom po druhé je právo našich spotrebiteľov a občanov poznať základné informácie o fungovaní firiem v našich krajinách. Po tretie, pretože veľká väčšina podnikov už takéto informácie poskytuje uh, pretože sídlia iba v jednej jedinej krajine. A tieto informácie potrebujeme aj preto, aby akademici, novinári, mimovládky, ako aj daňové orgány mohli identifikovať zneužívanie. Prosím, využijeme túto príležitosť a zlepšíme situáciu pre akcionárov, ďalších investorov, ale aj pre daných poplatníkov. A to preto všetkým ďakujem. Ďakujeme, milí kolegovia. Do keďže sa prihlásilo veľa rečníkov, pokúsim sa dať slovo všetkým, ale prosím, pridržiavajte sa pri ďalného času. Teraz ako prvá bude hovoriť pani Šulien. Hvala za besedo, predsedujúča. Podpieram spre... Ďakujem pekne. Ďakujem, pani eh, predsednička. Eh, podporujem e, túto e, správu o dlhodobom zapojení akcionárov a vyhlásení o správe a riadení. Podporujem, aby e, sa zverejňovali informácie tam, kde sa platia dane. Máme zatiaľ príliš málo informácií, pokiaľ ide o nadnárodné spoločnosti, ktoré svoje zisky posielajú do rôznych daňových rajov. Údaje o, o tom, o tých, eh, ktorí eh, majú eh, tieto veľké spoločnosti, by mali byť transparentnejšie a známe. Multinacionálne spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť na tomto trhu, využívajú naše daňové systémy a svoje daňové povinnosti zmenšujú na čo najmenšiu mieru. Táto smernica o záväzných zmenách daňových rozhodnutí je veľmi dôležitá. Ďakujem. Nasleduje na jednu minútu pán Kaputo. Ďakujem, pani predsednička. Ide opäť o väčšiu Transparentnosť to je dôležité pre každú ekonomickú reformu. Táto správa poskytuje prínos k opätovnému navodeniu dôvery verejnosti a úprave tejto otázky zapojenia akcionárov. To je dôležité aj pre e, menovú úniu a pre vytvorenie bankovej únie. Ide tu tiež o e, dosledovateľnosť e, bankových informácií a o úpravu účasti akcionárov na zhromaždeniach. To je všetko síce veľmi dobré, ale pokiaľ ide o inštitucionálnych investorov, zatiaľ ich povinnosti zverejňovať informácie nie sú postačujúce, čo vedie k tomu, že stredno dlhodobé investície ešte nie sú natoľko e, výrazné, pretože tu nejde len o, finančné, ale aj o nefinančné pôsobenie. Ďakujem pekne. Pán spravodajca veľmi dobre rozpoznáva potrebu o väčšej transparentnosti vo fungovaní obchodných spoločností e, na burze. Ale musím sa priznať, že som si nie istá, či tento cieľ dosiahneme práve týmito metodami, ktoré navrhuje najmä hromadením rôznych predpisov a povinností e, poskytovania informácií akcionárov. Rovnako tak, pokiaľ ide o vzájomné kontaktovanie akcionárov o otázkach, ktoré sa týkajú obchodných obchodných spoločností e, som za, ale e, myslím si, že postupovanie informácií o identite všetkých identifikovaných akcionárov jednému akcionárovi e, možno nie je možné bez výslovného súhlasu ostatných akcionárov. Musím zdôrazniť, že dlhodobé zapojenie akcionárov dosiahneme nie tým, že budeme na nich klásť stále väčšie administratívne bremena, ale tým, že vytvoríme stabilné obchodné prostredie, znižíme dane a deregulujeme regulujeme trh. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Jankovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bez osporu táto rozpráva je zaujímavá a aj dlhá kríza, ktorá už trvá, ukazuje, že je potrebné že je potrebné na novo upraviť akciové spoločnosti a ich pôsobenie na trhu. Podporujeme tento text po tom, čo sme už dosiahli čo sme prijali pozmeňovacie návrhy. Je potrebné identifikovať akcionárov vo všetkých spoločnostiach kotovaných na burze. Som presvedčený o tom, že je potrebná transparentnosť, pretože len transparentnosť zaručí oveľa, oveľa lepšiu situáciu pokiaľ ide o, o, o utajovanie daňových povinností a tak ďalej. Všetky tie javy, s ktorými sme sa stretávali ostatné roky. Takže si myslím, že toto je naozaj veľmi užitočná eh, vec. Už máme tu rôzne skúsenosti a týmto spôsobom eh, sa dopracujeme k tomu, že eh, so všetkými sa bude vo vnútri Európskej únie zaobchádzať rovnocenie. Takže, pán predseda, chce podporiť e, zapojenie akcionárov aktivít, pretože bohužiaľ momentálne hlavne sa sústredujú e, hlavne na krátkodobé aktivity a tým sa v podstate ohrozujú dlhodobé aktivity. Avšak je tu ten paradox, že samozrejme akcionári chcú krátkodobé výnosy, tak ako je jasné v mnohých prípadoch, Okrem toho, tu sa nezaručuje priama účasť akcionárov, pretože ich úloha je absolútne rozdrobená e, v rámci investičných fondov. taktiež treba podporovať udržateľné, zodpovedné, e, dlhodobé e, aspekty. No a toto už sme navrhovali pred nejakou dobou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pred asi 15 rokmi e, takéto ustanovenie by určite sa stretli s veľkou nevôľou. Sme svedkami veľkej ekonomickej krízy, najmä po afére e, LuxLeaks, e, po nových daňových daňových témach, o ktorých sme sa dozvedeli je potrebné postarať sa o to, aby nadnárodné podniky mali povinnosť byť transparentnejšie, pokiaľ ide o ich obchodné činnosti, pokiaľ ide o ich výnosy, pokiaľ ide o ich zisky, pokiaľ ide o ich daňové povinnosti, tak aby sme mohli mať opätovne dôveru v tieto podniky. Takže to, čo navrhuje komisia, je úspechom. E, v budúcnosti e, dúfame, e, že hráči, ktorí nebudú hrať podľa pravidiel, že týchto budeme môcť nejakým spôsobom postihnúť. Ďakujem pekne, pani Kapel. Danke, Frau Vorsitzende, Frau Kom Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Táto správa predpokladá silnejšie spolurozhodovacie právo politiky. Ide tu o, lepšie riadenie e, dividendy, e, daňové úľavy pre dlhodobých akcionárov sú tu e, naplánované uh, Florange zákon vo Francúzsku, e, to tu bol príkladom a síce uh, najmä body upravujúce e, väčšie spolurozhodovanie, pokiaľ ide o daňové stimuly, dvojité uh, práva hlasovania a tak ďalej. Ale z Francúzska počujeme veľa kritiky tohto zákona aj od Bloomberga. Uh, dvojité uh, hlasovacie práva zvyhodňujú dvojitých akcionárov. Uh, Mm, a znevýhodňujú malých akcionárov. V diverzifikovaných ekonomických priestoroch sú zvýhodnení inštitucionálni investori. Avšak je to aj niečo pozitívne, ktoré chcem zdôrazniť. Pani rečnička bola prerušená. Pán Kelly. Ďakujem, pani predsednička. Môžeme určite povedať, že to správa sa oberá správnym smerom, ale ešte sme náš cieľ nedosiahli. Napríklad niektoré pozitívne body sú nasledujúce, bude tam väčšia relevantnosť, väčšia dôležitosť e, investíciám v rámci spoločnosti, pretože často prídu investície, ale potom spoločnosť e, sa opustí. Takže naďalej je treba spoločnosti podporovať aj po tých investíciách. Ďalej je treba zaručiť, aby spoločnosti spravodlivo platili, platili dane. Avšak je treba zohľadniť aj výroky, ktoré tu zazneli predo mnou. To napríklad podávanie správ krajina po krajine. Toto neprispieva k plneniu nášho cieľu. Nie dostatočne, takže komisia by si mala vypočuť hlasy z parlamentu a zachovať sa podľa toho. Ďakujem. Pán Frunzulica, jeho tu ale nevidím. Takže dostane pán Marias teraz slovo na minútu. Ďakujem. Pani predsednička, správa Koferaty podporuje dva body. Predovšetkým zdôrazňuje e, sociálne aspekty v rámci spoločnosti. To je veľmi dôležité, predovšetkým na tejto kryžovatke, keď čelíme hrozné kríze a mnohým nezamestnaným. Po druhé, podporuje transparentnosť ani spoločnosti. Je treba vedieť, kto sú akcionári, aký je vzťah medzi akcionármi a riaditeľmi, manažérmi. No a v, te, v rámci globalizácie vystávajú mnohé dôležité otázky. Prečo spoločnosť investuje? Odkiaľ pochádza ten kapitál? Pomáha to skutočne spoločnosti, alebo je to pranie špinavých peňazí? Nepomáha to náhodou e, vyhýbam sa daňovej povinnosti a daňovým únikom? Čo môžu robiť zamestnanci tej spoločnosti? Ďakujem. Teraz dostáva slovo pani komisárka Jurová, aby zhrnula diskusiu. Vážení poslanci, ja by som krátko chcela zareagovať na tú diskusiu ohľadom podávania správy krajinu po krajine. A tu chcem povedať jasne jednu vec. Plne súhlasím s vami, ktorí ste povedali, že je treba väčšia miera daňovej transparentnosti. To je taktiež prioritou komisie. Vrátane teda boja proti daňovým unikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Komisia hovorí áno, ale je treba tento problém riešiť prostredníctvom inej legislatívy. Toto je smernica o právach akcionárov a my intenzívne pracujeme a plánujeme taktiež novú legislatívu, ktorá sa bude 100% zameriavať na daňovú transparentnosť. Ako som už povedala, teraz pracujeme na analýze, potrebujeme hĺbkovú analýzu, aby sme si boli istí napríklad, že nezvyšíme administratívnu záťaž, že e, znižíme mieru byrokracie, že to robíme čo najúčinnejšie, pričom budeme očakávať tie najlepšie výsledky. Takže toto potrebujeme. Potrebujeme ešte trochu času, ako už som povedala skôr. Máme tu hodnotenie vplyvu, ktoré bude hotové budúci rok na jar. Takže toto je stanovisko komisie. No a chcela som vám všetkým poďakovať za vašu diskusiu. Mnohí z vás ste povedali, že toto je smernica, ktorá podporí konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Takže by som vám rada poďakovala za vaše stanoviská a e, rátam s vašou podporou pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujeme, pani komisárka. A teraz dostáva slovo ešte na dve minúty spravodajca pán Koferaty. Ďakujem. Pani predsednička, chcem poďakovať kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyjadrili nielen za to, čo povedali, ale aj ako to povedali. Práca, ktorú sme odviedli, bola veľmi dlhá, namáhavá, vytvorila pozitívne vzdušie, v ktorom e, zdieľanie cieľov sa klobí s najlepšími technickými riešeniami. To je skutočne vzdušie vynikajúcej spolupráce a to nebolo až také samozrejme, ale podarilo sa nám to dosiahnuť. No a je treba takýmto spôsobom zdôrazniť inteligenciu, dobrú vôľu, ochotu všetkých deňových spravodajcov a aj ďalších kolegov, ktorí tu sedia. Našim cieľom, tak ako to bolo napísané v návrhu, návrhu komisie, ktorý sme potom posilnili, Našou úlohou bolo, aby na jednej strane sme mali podnet pre investorov, aby sa pozreli na spoločnosť ako na miesto, kde sa dá produkovať bohatstvo a nie vykonávať nejaké špekulácie. Takže chceli sme podporiť teda prítomnosť investorov v spoločnosti a chceli sme to podporovať. Na druhej strane sme mali e, nutnosť väčšej transparentnosti, boj proti nelegálnym krokom, proti daňovaniu daňov, daňovým únikom, proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. To je potrebné. Aj keď pre všetkých je to obed, je to aj pre malých občanov, aj pre veľké firmy, ale to, čo sa vyberie na daniach, potom slúži celej spoločnosti, aby sa mohli rozvíjať politiky sociálnej ochrany. Je to otázka nášho občanského postoja a mali by sme ho presadzovať patričným spôsobom. Čo sa týka toho princípu podávania správ krajina po krajine, chcela by som to podať eh, komisii a predovšetkým pani komisárke, že v marci v Európskom parlamente sme žiadali, aby tento princíp bol zrevidovaný smernicou o účtovných pravidlách. A chceme situáciu takto zmeniť. Takže je to správne miesto v tejto správe, ako zaviesť túto. Tiež by bolo užitočné, aby sme takýmto spôsobom postupovali ďalej. Ďakujeme. Spravodaj